Príjemné popoludne, kolegovia. Dávam slovo na úvod eh, pánovi Markušelovi, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s Izraelom. Nech sa páči, máte slovo.